Rôzne výbory sa rozhodli spustiť medziinstitucionálne rokovania v súlade s odsekom 69c rokovacieho poriadku. Tie správy, ktoré tvoria mandát pre takéto rokovania, sú k dispozícii na plenárnej webovej stránke a ich názvy budú zverejnené v zápisnici zo schôdze